za tento návrh a teraz sa dostávame k hlasovaniu. A podľa informácie je tu písomné vyhlásenie, ktoré podpísala pani Wedenberg, pán Majer, pán Tremopulos, pani Wikström, pán Zasada. Tu ide o, o, o Famagusta v navrátení časti ostrova obyvateľom. A teraz má slovo pán Zasada na jednu minútu, nech sa páči. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. kolegovia. Európe, teda na výsostnom území Európskej únie, konkrétne na Cypre, sa nachádza mesto, ktoré je obohnané osnatým drátom, kde sú prázdne budovy, ktoré sa to neslúžia svojmu účelu. Je to mesto, ktoré vlastne bolo pred 40 rokmi vyľudnené a ľudia sa nemôžu vrátiť eh, na miesto, odkiaľ pochádzajú. Aby sa tento, toto stalo skutočnosťou, je dôležité, aby medzinárodné inštitúcie poskytli podporu a tu ide predovšetkým aj o podporu zo strany Európskeho parlamentu. Čo sa týka tejto podpory a tejto pomoci, tak chcel by som hovoriť v mojom mene aj mene tých kolegyň, kolegov, ktorí podpísali e, túto písomnú deklaráciu. Chcel by som pre všetkým hovoriť vo mene všetkých obyvateľov Famagusty, ktorých deti a vnúci tam nemôžu bývať a som si istý, že tento signál, ktorý vyšleme, privedie k tomu, aby Európska komisia, členské štáty, ale pre všetkým aj vládu Turecka privedú k užšej spolupráce, preto aby sa v tejto oblasti aj vykonali ďalšie kroky. Thank you very much. Now let's...